Eh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegovia, dámy a páni, chcel by som sa ospravedlniť za meškanie, ale eh, v parlamente sa koná prvá aeronautická konferencia, na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia z celej Európskej únie a ja som mal tú čestú konferenciu otvárať. A to spôsobilo moje mierne meškanie Ide o naše prvé spoločné stretnutie dvoch výborov a som veľmi rád, pani predsednička, že budem spolu s vami predsedať e, tomuto stretnutiu a všetkým ďalším stretnutiam. Program máte vo vašich e, spisoch, vážení poslanci. V prípade, že by sa nechcel nikto, že sa nechce nikto vyjadriť programu, považujeme prosím program za schválený bez zmeny. Nevidím, že by niekto navrhoval zmenu. Tlmočenie je zabezpečené do a zo všetkých jazykov s výnimkou malckého, chorvátskeho a slovinského jazyka. Informácia o procesnom aspekte je veľmi dôležitá. My sme spolu skoncipovali našu veľmi dôležitú správu a chcel by som poďakovať predovšetkým tým z vás, ktorí boli zapojení do organizácie a koncipovania návrhu správy, poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu a obzvlášť by som chcel poďakovať pani Ford za mimoriadnú aktivitu a tiež aj dvom spolu spoluspravodajcom pani Gebhardt a pani Kalas. Naša správa bude predmetom diskusie a schvalovania počas spoločných stretnutí oboch výborov bude vypracovaný e, osobitný návrh programu pre každé spoločné zasadnutie a tieto spoločné zasadnutia sú spolupredsedané obomi predsedami výborov, čo si myslím je pre nás to najlepšie riešenie. Takže zhruba všetko k procedurálnym aspektom stručne. Ak máte nejaké otázky, prípadne pripomienky, nech sa páči, nevidím a preto môžeme prejsť k bodu číslo 3 nášho, nášho programu smerom k zákonu o jednotnom digitálnom trhu. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pán Buzek za privítanie a takisto vítam divákov vzadu. V miestnosti je veľmi príjemné mať takéto auditorium. E, v parlamente e, výbory e, zasedajú zriedkavo spoločne, ale toto je naozaj ukážka toho, aký dôležitý jednotný trh v kontexte digitálneho veku. A pokiaľ ide o logistiku, pán Buzek bude predsedať prvému kolu diskusí kde prehovoria tak spravodajcovia, ako aj tieňoví spravodajcovia a ja budem predsedať druhému kolu, v rámci ktorého všetci členovia, a poprosím, aby ste sa prihlásili do rozpravy, e, pretože práve zostavujeme list prihlásený, zoznam prihlásených rečníkov. Poprosím, pomaly sa hláste, my si vaše mená zapíšeme na zoznam a budeme tak robiť priebežne. Poprosím, držte si tú menovku hore, kým niekto z nás neprikývne, že ste zapísaní. Takže e, to usporiadanie je trošku netypické. Máme v prvom rade koordinátorov, dúfam, že to nikoho neuráže, a potom máme podpredsedov výborov, rôznych tieňových spravodajcov a za nimi nasledujú členovia výborov. Budeme musieť dodržiavať striktne náš časový harmonogram. Pozrieme sa, koľko rečníkov sa prihlási a na začiatku druhého kola prečítam zoznam prihlásených rečníkov a ak niekoho vynechám, poprosím, dajte mi vedieť. Ďakujem. Veľmi pekne, Vicky. Ja len doplním pre našich návštevníkov, eh, že tu máme dvo, dva výbory, ktorých zasadá 190 členov Európskeho parlamentu a keď si to vynásobíte zhruba 7, e, tak dostanete počet poslancov parlamentu 751 a e, keď máme plenárne zasadnutie, vážení návštevníci, tak táto miestnosť je plná poslancov. Nie je tu ani jedno voľné kreslo. Teraz tu máme v tejto miestnosti asistentov, poradcov, politických poradcov. A tu máme takisto samozrejme aj e, členov oboch výborov, ich je zhruba 120, takže len pre informáciu určenú návštevníkom. Taktiež budete môcť počúvať našu rozpravu v 20, 21 jazykoch Európskej únie. Tlmočenie je priebežné a stále. Bod číslo 3 smerom k aktu o digitálnom, digitálnom jednotnom trhu. Predpokladám, že naša rozprava bude trvať e, zhruba dve hodiny. Ako viete, stratégia pre digitálny jednotný trh bola prijatá komisiou v maji 2015 a teraz máme pred sebou ako to navrhala Európska komisia, 16 kľúčových akcií alebo opatrenie v rámci e, troch pilierov a my by sme chceli si tento návrh komisie preskúmať a navrhnúť naše riešenia tak, aby bolo možné celý balík predložiť v priebehu roku 2016 a dúfame, že sa nám podarí navrhnúť e, komisii niečo konkrétne. Ide o zlepšenie prístupu k digitálnym tovarom, toto je hlavná téma našej diskusii a takisto vytváranie správnych podmienok a rovnakých podmienok pre digitálne siete a rastový potenciál digitálnej ekonomiky. Na začiatok, ako pani spolupredsedajúca povedala, požiadame našich spravodajcov oboch, aby nám prezentovali správu. Každý bude mať k dispozícii 7 minút a potom požiadam tieňových e, spravodajcov, respektíve ich náhradníkov, o vystúpenia maximálne 3-minútové a potom budú mať priestor všetci ostatní kolegovia, ako to naznačila pred pár minutami Vicky Takže začíname s pravorajcami. A madame Evelyn Gebhardt má slovo ako prvá a po nej nasleduje Kaja Kalas. Evelyn. Prezident, vielen Dank. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť zorganizovať toto zasadnutie v tejto sále. Predtým, než e, e, začnem priamo s témou, chcem sa poďakovať pani Kalas, spoluspravodajkyni, pretože e, tá spolupráca s ňou bola mimoriadne konštruktívna aj v oblastiach, kde sme sa názorovo rozchádzali. Aj tam sa nám podarilo prijať určité rozhodnutia spoločne a to je naozaj dobrá vec. A o niektorých názorových odlišnostiach ešte budem hovoriť na, aj neskôr, o tom si samozrejme musíme pohovoriť. Ehm, sú tu nie iba dve spravodajkyne, ale ešte aj 151 poslancov a iba na základe dobrej diskusie môžeme prijať rozhodnutie. Článok 55 nie je úplne zvyčajný v našom parlamente, je to teda výzva a takisto článok 54 pridružené výbory a potom ehm, článok 53 ja um, očakávam s veľkým napätím, ako bude prebiehať práca, ale medzičasom sme už organizačne mnohé veci pripravili. Um, takže myslím, že práca bude dobrá. Táto téma vyvoláva veľký záujem v Európskom parlamente, ale aj mimo parlamentu. Je to veľmi dôležitá téma. V súčasnosti sa nachádzame uprostred revolúcie, uprostred digitálnej revolúcie, ktorá prebieha vo všetkých životných oblastiach, vo všetkých oblastiach práce, spoločnosti. A samozrejme to znamená, že mm, keď hľadáme odpovede na tieto otázky, musíme na to ísť naozaj zo široka, ehm, lebo je to veľmi široká téma. A tie výzvy, um, musíme sa na ne pozerať realisticky. Musíme to vnímať uh, v celkovom kontexte rozhodnutí, ktoré musíme uh, prijať. Zmeny uh, nachádzame vo výrobnom sektore, v priemysle, Existujú teraz už napríklad trojdimenzionálne tlačiarne, e, ktoré vedia vyprodukovať veci, o ktorých sa nám pred pár rokmi ešte ani len nesnívalo a dennodenne prichádzajú novinky v tejto oblasti. Takisto obrovský sektor služieb sa e, mení. E, máme tu rôzne platformy, kde sa zdieľajú služby, ľudia nakupujú na internete. A Takisto dochádza k mnohým zmenám v spôsobe práce um, a takisto v spôsobe riadenia spoločnosti. Elektronická správa, štátna správa a riadenie. Aj tu nás čakajú veľké zmeny, napríklad elektronické verejné obstarávanie a podobne. No a toto všetko si vyžaduje, aby sme sa zamysleli nad tým, ako, ako toto všetko pôjde ďalej, e, čo nás čaká, ako to zanalýzovať, aby e, sme si objasnili, e, čo nám tento vývoj prinesie, čo bude dobré a takisto, aké rizika tieto nové veci prinášajú a čo je potrebné legislatívne regulovať. Ehm, prichádzajú možno, rôzne novinky, ktoré nevieme vlastne dnes ešte vyhodnotiť, ani nevieme ešte, či sa e, uchytia v praxi alebo nie, či ich budeme používať v budúcnosti alebo nie. Ďalšia otázka v tomto kontexte. E, infraštruktúra. Vo štvrtok som sa rozprávala s poľnohospodármi a tí mi hovorili, že Európska komisia od nich žiada, aby informácie digitálne zadávali a odovzdávali Európskej komisii. Ale e, vo väčšine e, krajín alebo vo väčšine regiónov ešte nie je vybavenie na to, aby mohli digitálne odovzdávať informácie Európskej komisii, tí poľnohospodári. Takisto tu máme um, nakupovanie na internete, online, ehm, spotrebitelia musia ehm, mať dostatočný stupeň dôvery v internetový obchod. A tu um, existujú, skrývajú sa rôzne rizika. A nevnímam úplne pozitívne všetko, čo Európska komisia zapracovala do jej, jej stratégie. Neviem, či by mali byť pravidlá odlišné podľa toho, či nakupujeme offline alebo online, podľa toho, či nakupujeme vecné tovary alebo digitálne e, tovary alebo služby. Neviem, či by sa mali odlišovať pravidlá v závislosti od toho, či nakupujeme vnútroštátne alebo cezhranične. Ja si myslím, že tie pravidlá by mali byť rovnaké a mali by sme o tomto diskutovať a e, skúmať presne, čo Európska komisia v tejto oblasti plánuje. Ďalšia e, vec, dôležitá je veľmi aj pre pána Ansipa, problém geoblockingu. A tu máme dve témy. Na jednej strane geoblocking v mediálnej oblasti. E, tam my nezasahujeme, pretože to je kompetencia výboru pre kultúru, ale potom tu máme geoblogging v oblasti nakupovania na internete a tzv. rerouting, teda presmerovanie Čiže vy chcete nakupovať na jednej webovej stránke a automaticky ste presmerovaní na inú webovú stránku e, podľa e, vašej e, IP adresy, pretože máte IP adresu z iného štátu. No a toto sú záležitosti práva hospodárskej súťaže. Pokiaľ ide o tie internetové platformy, musíme sa zamyslieť nad tým, ako sa postarať o to, aby vyhľadávače, internetové vyhľadávače poskytovali um, podmienky na férovú hospodárskú súťaž. No a pokiaľ ide o tzv. sharing economy, hospodárstvo založené na zdieľaní a výmenách, musíme sa zamyslieť, aký e, vplyv to má na e, svet práce. Chceme ohrozovať existujúce pracovné miesta e, alebo chceme tu zavádzať nejaké pravidlá. Kalifornia je v tomto kontexte pre nás dobrým príkladom. Vidím, že čas sa mi kráti, ale dalo by sa ešte veľa rozprávať, je to obrovská téma. Dátové hospodárstvo, sieťová neutralita, elektronická správa, štátna správa a potom princíp once only pri um, elektronickej štátnej správe. Tu so spolu spravodajkyňou nemáme rovnaký názov, no ale už to ukončím, ale ešte by som vedela dlho o tom hovoriť. Fortunately, we've got co-rapporteur and everything could be added. Madam Callas. E, našťastie tu máme spoluspravodajkyňu a dalo by sa ešte mnoho dodať. Ďakujem. Áno, ďakujem a ďakujem za výbornú spoluprácu s pani Gebhardt a samozrejme tento spis nie je jednoduchá vec. Na niektoré témy máme odlišné názory, ale myslím si, že dokážeme tieto názory navzájom vyvážiť. Vo všeobecnosti je dôležité, aby oba výbory naďalej spolupracovali v duchu vzájomnej dôvery, najmä vo svetle toho, že toto je multidisciplinárna otázka a je potrebné mnohé veci zohľadniť aj z hľadiska jednotlivých výborov. Pokiaľ ide o časový harmonogram, my sme dostali žiadosť od EPP, aby sa odložilo hlasovanie z 11. na 14. Ja túto žiadosť môžeme podporiť, ak nás v tom politicky podporia všetky skupiny, teda tým, že správa potom pôjde do, na plenárne zasadnutie v januári. A my sme sa dohodli, že my správu vypracujeme veľmi rýchlo tak, aby naša inštitúcia a jej slovo zaznelo v rámci rokovaní, tak aby komisia zohľadnila náš názor pri ďalšej príprave legislatívy jednotného digitálneho trhu. Ja sa budem sústraďovať e, na tie najdôležitejšie veci, ktoré považujem ja ako spravodajkynia za ITRE. Ak e, sa Európe nepodarí uskutočniť eh, digitálnu transformáciu na svoju výhodu, tak potenciálne straty môžu byť masívne. Inovácie v digitálnom svete a zavádzanie digitálnych eh, technológií jednoducho sú podmienkou konkurenceschopnosti našej ekonomiky. Ja eh, uvádzam príklad štrikovacieho stroja. Ak bol štrikovací stroj už vynájdený, tak jednoducho nemá význam proti nemu nejako bojovať alebo s ním konkurovať. Je potrebné e, možno hovoriť o zmenách, e, ktoré je potrebné urobiť. Stratégia pre jednotlý digitálny trh by mala mať jeden spoločný cieľ, e, vytvárať lepšie podmienky pre podniky v Európe. A toto je dôvod, prečo potrebujeme politiky a platformy, ktoré sú priateľské k inováciám a ktoré vým umožnia vytvoriť podnikom nové príležitosti e, identifikovať možné vstupy na trh alebo vstupy na možné trhy a podobne. Užívateľ je kľúčovou hnacou silou e, v tomto celom a toto je dôvod, prečo navrhujeme aktívnu spotrebiteľskú stratégiu, vyjasnenie e, vlastníctva dát, prenositeľnosti dát a podobne. Takisto potrebujeme plán pre digitálnu transformáciu priemyslu, keďže rast nie je hnaný len sektorom informačných a komunikačných technológií, ale aj využívaním týchto technológií v iných odvetviach. Všetky tieto sektory by mali mať prístup k plnému potenciálu umožňujúcemu príjmanie digitálnych technológií a komisia by mala začať Eh, revíziu návrhov týkajúcich sa lepšie integrácie jednotného trhu internetu vecí, ktorý momentálne neexistuje a takisto aj e, pracovať na odstraňovaní existujúcich bariér a obmedzení, pretože nedostatok alebo absencia jednotného trhu dát e, znemožňuje e, podnikom činiť veľké investície. A samozrejme sú tu ešte dva ďalšie prvky, ktoré sú kľúčové pre inovácie. Poprvé infraštruktúra, ktorá je veľmi dôležitá. Komisia by mala zabezpečiť, aby náš telekomunikačný trh zostal konkurencieschopný cez prístup na, k sieťam a jednotným uplatňovaním pravidiel. Ja k tomu dodám, že jednotný e, telekomunikačný regulátor by nemal byť náhražkou alebo náhradou národných regulačných orgánov. Tie musia zostať, ale takýto jednotný telekomunikačný regulátor by mohol získať lepší obraz o celom telekomunikačnom sektore a zabezpečí, aby nedošlo k jednostrannému ochraňovaniu toho či onoho trhu. Takýto jednotný e, regulátor by získal lepší prehľad o fungovaní celého jednotného trhu. Táto vec sa týka napríklad aj potreby zabezpečenia neutrality sietí jednotným spôsobom v celej Európe, najmä potom, ako dospejeme ku koncu e, roamingových poplatkov. A v neposlednom rade e, je tu úloha verejnej správy a vlády, pretože e, tieto subjekty zohrávajú stále veľkú úlohu. Od otvorených dát vo vládnom sektore, poskytovania informácií o činnosti štátnej verejnej správy až po umožnenie toho, aby malé a stredné podniky ľahšie prichádzali s novými riešeniami na základe takto zdieľaných a poskytovaných verejných dát. Toto je spôsob, ako môžeme ušetriť množstvo času a ako zľahčiť e, život podnikom. A ako pani Gepard už uviedla, my e, sa nezhodeme na tom princípe once only, e, len raz, ale e, myslím si, že je to užitočné, pretože to šetrí podnikom množstvo času a odboráva to množstvo byrokracie. Takže toľko tie hlavné body z mojej strany. Samozrejme sú tu aj iné otázky, ktorými sa správa zaoberá, ale ja si veľmi rada vypočujem názory všetkých kolegov a teším sa na plodnú spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Obe spravodajkyne budete mať možnosť ešte sa vyjadriť na záver, takže pripravte si vaše záverečné vyjadrenie na zhruba pár minút. Chcem povedať, že návrh na presunutie hlasovania na 14. december e, znamená, že to bude v pondelok večer v Štrásburgu. Myslím si, že ten návrh je dobrý, ale mali by sme zabezpečiť podporu zo všetkých politických skupín, teda dohodu, že v plenár, na plenárnom zasadnutí sa bude hlasovať v januári. A pretože jeden deň nám tam chýba, teoreticky. A myslím si, že takáto dohoda je dosiahnutelná a samozrejme potom nasleduje vyjadrenie konferencie predsedov. Takže koordinátori oboch výborov. Prosím, buďte si vedomi tohto problému a pripravte sa na to, že bude potrebné získať politickú podporu ehm, plenárka v januári a predtým hlasovanie v Štrasburku 14. decembra, pondelok večer v našich dvoch výboroch. No a teraz eh, dávam priestor tieňovým spravodajcom, respektíve ich náhradníkom. Každý z nich bude mať 3 minúty maximálne. Hanna Birkunen ako prvá zastupuje EPP. Áno, ďakujem pán predseda, ďakujem obom spravodajkyniam a chcela by som pani Kalas a pani Gebhardt vám poďakovať za vašu prácu. Ide o veľmi dôležitú správu. Ako vieme, rozvoj európskej digitálnej ekonomiky je základným kameňom rastu a tvorby pracovných miest a predpokladom modernizácie tradičných priemyselných odvetví, ako ich poznáme dnes. Ale digitálny jednotný trh dnes ešte nie je realitou. Je potrebné odstrániť bariéry tak, aby sme vytvorili reálny digitálny jednotný trh. Chceme ponúknuť našim občanom väčšiu škálu cezrančných služieb, konkurenceschopné ceny a uľahčiť prístup k podnikaniu najmä malým a stredným podnikom prístup k cezhraničným trhom. Zároveň vieme, že nové služby je možné využívať len tam, kde máme rýchly a spolahlivý prístup k internetu a preto chceme zabezpečiť a podporiť investície do infraštruktúry, najmä e, širokopásmových sietí. Všetci občania by mali mať prístup na internet. A keď hovoríme o digitálnej ekonomike, Chceme, aby európsky IKT priemysel bol globálne konkurencieschopný. Chceme rámcové podmienky, ktoré budú stimulovať poskytovateľov telekomunikačných služieb, aby sa stali paneurópskymi poskytovateľmi. Pani spravodajky, nechcem vám poďakovať za vašu prácu na návrhu tejto správy, ktorá predstavuje veľmi dobrý základ pre našu ďalšiu prácu a pre zohľadenie zapracovanie ďalších pozmeňovacích návrhov, ktoré dostaneme. Jedna z vecí, ktorú by sme chceli posilniť v tejto správe, je industriálny základ. E, a je to prirodzené, pretože my sme z výboru ITRE. Ak hovoríme o digitalizácii a priemysle táto minca má dve strany. Poprvé, musíme si uvedomiť, ako môžeme zrýchliť digitalizáciu priemyslu samotného. Týka sa to tak tradičných priemyselných odvetví, ako aj eh, energet- sektoru energetiky, dopravy, malou obchodu, verejných služieb, vzdelávania a podobne. A digitalizácia v týchto, digitalizácia v týchto sektoroch musí byť posilnená. Po druhé, musíme sa zamyslieť nad tým, ako zabezpečiť digitalizáciu spoločnosti, lebo tá poskytuje nové podnikateľské modely a služby a obe tieto, obe tieto aspekty sú schopné podporiť hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. My vieme, že je potrebné vykonať ešte množstvo reforiem, aby sme dospeli k jednotnému digitálnemu trhu. A v mnohých prípadoch zaznievajú názory, že digitálny svet bude žiť svojim životem, že bude odlišný od všetkého ostatného. Ale podľa nás je potrebné e, vnímať digitálny svet a digitálne služby rovnocenne tým konvenčným a tradičným službám, aby to bolo na prospech tak spotrebiteľom, ako aj podnikateľom. Tešíme sa na budúcu prácu na tejto správe v spolupráci s inými skupinami. Ďakujeme. A teraz za EPP pán Filip Žuvan, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Dovolte mi, aby som takisto zablahoželal dvom spolu spravodajkyniam, pani Kalas a pani Gebhardt sú to e, veľmi inteligentné texty, e, vyvážené a je ľahké k ním predkladať pozmeňovacie návrhy. Európa teraz e, mešká, pretože 74% ponuky na internete pochádza z USA a preto Európa, ak chce byť veľmocou, musí adaptovať svoju ponuku, musí stimulovať nové druhy ponuky, musí podporovať tranzíciu v rámci ekonomiky smerom k digitálnej ekonomike. Čiže musíme uľahčovať prácu nových e, sektorov a aby, aby všetky sektory ekonomiky išli smerom k digitálnej ekonomike. Takisto hovorím aj o tzv. sharing economy, e, ktorá je dnes zle pokrytá národnou a európskou legislatívou. Musíme chrániť e, vlastníctvo, duševné vlastníctvo a znalosti. Musíme z Európy urobiť E, digitálnu veľmoc, pretože veľmoci budúcnosti budú jedine digitálne. A ak urobíme zlé voľby a zlé e, rozhodnutia, e, tak e, už nikdy nedobehneme to meškanie, to zaostávanie, ktoré máme teraz. Najdôležitejšie veci podľa mňa sú tieto. Poprvé, právny režim musí musí byť čo najpodobnejší pre e, predaj offline aj online, rovnaký v ideálnom prípade. Po druhé, riziko, respektíve zodpovednosť, ale takisto zdieľanie nákladov aj výnosov, e, to musí byť zdieľané medzi všetkými aktérmi. E, nemôže dôjsť k situácii, že jeden aktér nemá žiadnu zodpovednosť v tom reťazci, čiže tu mám na mysli hlavne niektoré platformy. Po tretie, musíme vytvoriť nový daňový režim. To bude ťažké. Musíme vytvoriť nejakú DP, e, DPH, e, novú DPH, pretože tradičná DPH 20. storočia sa nedá na túto novú ekonomiku aplikovať. Po štvrté, e, znalostná ekonomika a kreatívna ekonomika, to budú strategické druhy ekonomiky a my musíme chrániť znalosti a poznatky. Po piaté musíme pripraviť infraštruktúru pre digitálnu ekonomiku. Bez toho digitálna ekonomika nemôže fungovať. A e, nemôžeme teraz protežovať nejaké národné záujmy. Musíme vytvoriť skutočný európsky systém ekonomiky, nie niečo, čo bude zasa rozporcované medzi 28 členských štátov. Európa e, prežila mnoho revolúcií, priemyselnú e, revolúciu, takisto sme stáli pri zrode kina, leteckej dopravy, automobilovej dopravy a každý raz táto revolúcia prebiehala tak, že Európa bola hnacou silou, ale teraz je revolúcia iná, odlišná. My sme iba jediným, jedným z aktérov v tejto revolúcii a musíme sa snažiť, aby naša úloha bola čo najvýznamnejšia. Ďakujem, hovorí predseda. Ďalšia rečnička, pani Kumpula Natri za SAD, zastupuje výbor ITRE. Ďakujem. Som veľmi rada, že môžem na tomto spolupracovať. Ja som veľmi nadšená, že som dostala stanoviska viacerých výborov, pretože je tu viacero vecí, ktoré navzájom súvisí. Aj komisia slúbila, že nebude rozdeľovať tieto témy, ktoré navzájom súvisia. Digitálny jednotný trh, respektíve digitálna spoločnosť, to je tá široká premostujúca téma. Pre ITRE je dôležité, aby sme investovali do infraštruktúry, pretože Európa nebude mať digitálnu budúcnosť, ak ostane eh, a ak bude naďalej existovať digitálna priepasť. Niektoré regióny alebo malé a stredné podniky, alebo ľudia, alebo domácnosti jednoducho zaostávajú v tejto oblasti. A tu musíme hľadať riešenia, musíme zvýšiť konkurencieschopnosť um, Európy. A ak zlyhá trh, a iba vtedy, ak zlyhá trh, tak musíme pomôcť týmto regiónom, aby všetky regióny boli na 100% pokryté Ďalším pilierom digitálneho trhu musí byť dôvera, nielen dôvera v služby, ale aj dôvera v technológie, v nové riešenia, ktoré sa objavujú. Kybernetická bezpečnosť je tu dôležitým slovom. Čím viac bude všetko digitalizované, tým to musí byť bezpečnejšie. A potom sa hovorí o výrobnom sektore veľa. E, vlastníctvo dát, e, bezpečnosť údajov a takisto a tak ďalej. Včera sa konala niekoľkohodinová diskusia vo výbore ITRE a hovorilo sa, že tu nejde iba o technologickú e, revolúciu, ale aj o zmenu spoločenského modelu. E, zvolíme si po tom, čo prebehne digitálna revolúcia, nový spoločenský model. A preto musíme dobre zanalýzovať napríklad to, ako digitalizovanie ovplyvní pracovný život a aký nový sociálny model na tom základe chceme vybudovať. Čiže tá zmena určite príde, ale my sme zodpovední za to, ako bude na to reagovať spoločnosť alebo aká spoločnosť sa vytvorí na základe tohto v budúcnosti. E, ďalšia vec, e, normalizácia, respektíve štandardizácia. Nesmieme sa obávať tých platformiem. Existujú industriálne platformy, e, platformy pre služby, vypočutie vo výbore je dobrým štartovacím bodom, ale sú rôzne platformy, nie iba telekomunikačné. No a na záver, myslím si, že Európa musí byť naozaj lídrom v tejto oblasti. 5G e, to je dôležité. A teraz dvaja zastupcovia ECR, pani Vicky Ford, spolupredsednička v mene výboru IMCO. Ja som tieňová spravodajkyňa e, výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Pripomeňme si, prečo toto robíme. Robíme to preto, lebo odstraňujeme prekažky obchodu na digitálnom trhu náš vnútorný trh, um, respektíve digitálny trh, to je druhá najväčšia oblasť, kde Európa má um, možnosti vytvoriť rast, hospodársky rast a pracovné miesta. A vlastne mne takisto o toto ide. Ja si želám, aby Európa bola konkurencieschopnejšia, aby vytvárala viac pracovných miest. Dva princípy sú tu veľmi dôležité. Digitalizácia prebieha veľmi, veľmi rýchlo a preto aj my musíme pracovať extrémne rýchlo, musíme reagovať na najnovší vývoj, musíme byť technologicky neutrálni, musíme sa orientovať na budúcnosť, nemôžeme zabetonovať v legislatíve nejaké staré technológie. Po druhé, digitálne trhy nemajú hranice, tak ako tradičné trhy, a preto musíme spolupracovať na týchto témach e, nielen v rámci Európskej únie, ale so všetkými regiónmi sveta. Predložím pozmeňovacie návrhy k tejto správe aj s kolegami z iných výborov. No a konkrétne k niektorým bodom správy. Poprvé, pravidla elektronického obchodu, cezhraničného elektronického obchodu. E, myslím si, že sú rôzne spôsoby, ktorými môžeme budovať dôveru e, klientov, napríklad odstraňovanie zbytočnej administratívy, zjednodušenie zriadovania podnikov na internete, jasnejšie informácie podnikom a spotrebiteľom o ich právach a povinnostiach v rôznych častiach Európy. Toto sú veci, ktoré my by sme mohli um, vytvoriť, zakotviť a urobiť uh, na ne predpoklady. A takisto bezpečnosť platieb a platobných prevodov to takisto buduje dôveru. No a potom, pokiaľ ide o digitálne nákupy, je rozdiel medzi digitálnymi tovarmi a hmatateľnými tovarmi. Sú tam rôzne práva, rôzne opravné prostriedky. Napríklad, keď si kupujete digitálny obsah, tak môžete robiť upgrady, e, stiahovať si aktualizácie, ale je, takéto možnosti nemáte, keď si kupujete fyzický tovar. Čiže musíme si uvedomiť tieto rozdiely a v existujúcej spotrebiteľskej legislatíve ešte sú stále medzery, kde by sme mohli urobiť zmeny. Tak ako na tradičnom jednotnom trhu spotrebitelia sa nechcú vzdávať existujúcich práv a preto e, často volíme minimálnu harmonizáciu namiesto maximálnej harmonizácie. Musíme aj tu hľadať E, paralely. Pokiaľ ide o doručovanie balíkov, aby ste dostali to, čo si objednáte na internete, v niektorých krajinách to dobre funguje. Už teraz sektor e, vedie určité iniciatívy, v rámci ktorých si vymieňa osvedčené postupy, o to požiadala aj komisia. A mali by sme preskúmať e, to, čo môže sektor urobiť sám od seba predtým, než zavedieme legislatívu. Pokiaľ ide o geoblocking, tu E, sa musíme sústrediť na e, riešenie tých skutočných problémov skutočných spotrebiteľov. Áno, urýchlim to ešte. A e, ľudia si uvedomujú, že existujú odlišné ceny. Máme tu článok 20 smernice o službách, s tým môžeme pracovať. A pokiaľ ide o cezhraničné prekažky, napríklad DPH, na to potrebujeme zacielené opatrenia. Súhlasím s EPP v tom, že musíme posilniť ekonomiku vzdielania. Pokiaľ ide o právo hospodárskej súťaže a bezpečnosť údajov, musíme zabezpečiť lepší prístup k data sharingu a keď budeme budovať digitálnu ekonomiku, musíme byť opatrní, aby pri zavádzanie noriem sme nezakotvili alebo nezabetónovali určité monopóly alebo staré technológie. Ďakujem, ja viem, eh, že je to veľmi ťažké. Je to aj pre mňa ťažká situácia, ale snáď to prežijem. A opäť v mene ECR podpredseda výboru ITRE Hans Olaf Henkel. Mám len jednu pripomienku, ktorú som už predniesol v minulosti, ale e, je veľmi dôležitá pre mňa, preto to chcem ešte raz zdôrazniť. Mali by sme predkladať samozrejme odporúčania a návrhy, ale takisto musíme zdôrazniť, čo nesmieme robiť. A ja mám dojem, že komisia e, v súčasnosti pripravuje pripravuje určité ciele, ktoré nepotrebujeme. A my, sme, my by sme sa mali mm, zaoberať tými problémami, ktoré tu boli spomenuté, ale komisia teraz stanovuje ciele. Napríklad um, na to, koľko by sa malo zrealizovať nákupov na internete. v rámci európskeho biznisu. Myslím si, že je takéto niečo zbytočné. Európska komisia nemusí rozhodovať o tom, um, že nejaká krajina do roku uh, eh, 2025 má zrealizovať 51 uh, nákupov na internete. Toto by sa malo nechať na samotné tie štáty a to by sa nemalo um, stávať um, súčasťou našich úloh, tej našej práce, ktorá nás teraz čaká. Takže ja vás žiadam, aby ste odmietali takéto iniciatíve, iniciatívy komisie eh, v rámci tejto správy. Ďakujem. Myslím, že zatiaľ nemáme časový skos. A teraz zástupkynia ALDE, e, tieňová spravodajkynia, pani Dita Charanzová e, za výbor IMKO. Ďakujem. Ďakujem spravodajkyniam za správu. Je veľmi dobré, vypracovaná, veľmi vyvážená a chcem zdôrazniť tri e, kľúčové princípy, ktoré musíme zdôrazniť a zohľadniť pri diskusii o digitálnom jednotnom trhu. Poprvé, našou úlohou má byť vytvoriť rámec pre tento trh. Nemôžeme regulovať každú časť tohto trhu. My by sme mali vytvoriť iba všeobecnú štruktúru, e, ako chceme, aby trh vyzeral, ale potom musíme trhovým aktérom trhovým subjektom e, dať slobodu, aby si konkurovali a podniky by mali rozhodnúť, ako budú aplikovať tie spoločné pravidlá a princípy, ktoré my schválime. No a keď tento, princ- tento rámec bude existovať, tak my ako zákonodarcovia by sme už e, tým podnikom e, mali mm, odísť z cesty a nesmieme už zavadzať a nesmieme nanúcovať digitálnemu svetu e, pravidlá fyzického sveta. Digitálne prostredie nesmieme príliš regulovať, lebo poškodíme európske e, prostredie. A naša práca musí podporovať najmä inovácie. Musíme podporiť tých Európanov, ktorí vytvárajú nové platformy a e, budujú ekonomiku zdieľania. Musíme ich e, podporiť e, pri skúšaní a overovaní nových nápadov. Musíme vytvoriť e, kultúru, ktorá nestigmatizuje nové veci, aj keď zlyhávajú niekedy. Nesmieme blokovať nové nápady, nesmieme blokovať také nápady, ktoré sa nehodia do vzorca priemyslu a hospodárstva minulého storočia. Silicon Valley je symbolom slobody informácií. E, toto všetko viedlo e, k digitálnej revolúcii. Ja som Silicon Valley navštívila a som presvedčená, že by sme nemali brániť e, hospodárskej súťaži zvonka, keď internetový gigant um, zanikne. Je to preto, lebo niekto iný vstúpil na trh a vytvoril produkt, e, ktorý e, spotrebitelia uprednostnia. Keď e, vytvoríme tento rámec pre európsku kultúru inovácií, musíme odstrániť bariéry, legálne bariéry, ktoré vznikli pred digitálnou revolúciou. Geoblocking a pravidlá duševného vlastníctva, autorských práv. Niekedy takýmito bariérami sú. Takisto um, administratíva, byrokracia. Našim cieľom musí byť podporiť produkciu a produktivitu v našich uh, továrniach a, um, a kanceláriách a zároveň musíme zjednodušiť uh, život občanom. Ďakujem a teraz za GUE dvaja zástupcovia. Pani Cornelia Ernst za výbor ITRE najprv. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem obom spra- spravodajkyniam. Áno, táto téma je dôležitá. Rada by som mm, súhlasila e, s predrečníkmi v tom, že potrebujeme pravidlá, ale iba tam, kde sú naozaj e, nevyhnutné. A my musíme vytvoriť rovnováhu medzi hospodárskou súťažou na jednej strane a ochranou základných práv na strane druhej. Môžeme upravovať e, nákupy na internete do veľkej miery, ale pre nás je dôležité, aby sme neoslabili práva spotrebiteľov, naopak, aby sme ich posilnili a aby tie právne úpravy boli jasné. Ďalšia dôležitá vec autorské práva, tu si musíme vyjasniť, či chceme oslabiť alebo nie. Musíme o, samozrejme odstrániť akýkoľvek geoblocking, to nie je žiadna nová vec. Viacerí predrečníci niečo podobné už povedali. Myslím si, že aj do tejto témy je treba nastoliť e, jasnosť vniesť jasnosť. A takisto e, nesmieme poškodiť princíp sieťovej neutrality. Musíme zabezpečiť nediskriminačný prístup k údajom a k využívaniu údajov a pre všetkých musí takéto právo zabezpečené. No a ešte si musíme ujasniť, aký je vzťah medzi roamingovými poplatkami a e, geoblockingom. No a keď hovoríme o infraštruktúre, e, musíme posilniť infraštruktúru, o tom nie je pochyb, ale takisto bezpečnosť údajov a ochrana osobných údajov, e, na to nesmieme zabudnúť. Európsky súdny dvor minulý týždeň vydal veľmi dôležitý rozsudok, ktorý bude mať veľký vplyv na hospodárstvo. Právo nakladať s vlastnými osobnými údajmi musí existovať a musí sa odraziť v legislatíve. A v tomto zmysle budeme predkladať k správe pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Ďakujem. A teraz opäť v mene GUE kolega Denis de Jong za výbor IMKO. Uh, let us go further. Um... Ten tu nie je, takže teraz tu máme dvoch zástupcov zelených. Indrek Tarant uh, za výbor ITRE nie je tu. pani Julia Reda, IMKO. Ďakujem, pán predseda. Rada by som dostala tých 6 minút, ale e, budem stručná. Ďakujem spoluspravodajcom, pani Gebhardt a Kalas, za vynikajúcu prácu doteraz vykonanú. Myslím, že návrh je veľmi dobrým východiskovým bodom a my plne súhlasíme aj so všeobecným smerovaním Regulovanie služieb na internete musí byť také, aby podporovalo inovácie a o, e, hospodárskú súťaž, ale zároveň musí chrániť základné práva. Poukážem na niektoré oblasti, ktoré chceme hlbšie prepracovať a kde chceme ešte niečo e, dodať v návrhu správy. Nechceme to ale zásadne meniť. Poprvé, regulačné prostredie pre platformy. Súhlasíme s tým, čo sa o tejto téme napísalo, ale napriek tomu musíme sa na to pozrieť z odstupu. Máme tu zásadnejší problém. Doteraz nikto nebol schopný e, riadne vysvetliť, nadefinovať, čo je to vlastne platforma. Bohužiaľ, definícia komisie, ktorú nám e, predložili v konzultáciách, nie je veľmi jasná. Definícia si zamieňa e, služby, internetové služby a poskytovateľov služieb na internete a keď ja som uviedla nejaké príklady platformiem pre komisiu, e, sú to podniky, ale ich definícia sa vzťahuje aj na neziskové podniky. Ich definícia sa dá čítať tak, že napríklad moja súkromná webová stránka e, s reklamou by bola považovaná za platformu. Takže musíme sa zamyslieť nad tým, čo je platforma a či nejaký paušalizovaný prístup je tu dobrý, e, pretože z definície platformy budú vyplývať aj určité zodpovednosti potom. Máme tu problematický prípad spoločnosti, ktorá dnes preberá na seba zodpovednosť. Twitter pozastavil účty um, niektorým uh, používateľom, ktorí tam ukazovali uh, ktorí uh, tam ukaz, tweetovali informácie o futbalových hrách a e, je, je tu teda otázka, či to môžu pozastaviť alebo nie tieto účty, čiže musíme vytvoriť jasný rámec e, pre e, ľudí, ktorí používajú tieto sociálne siete alebo platformy. Niektoré dôležité veci už boli povedané o nákupe digitálneho obsahu. Existuje tu zásadný problém ak používateľ si kúpi elektronickú knihu, tak to môže byť považované za službu. Ak si kúpi fyzickú knihu, tak je to tovar a potom z toho vyplývajú odlišné práva a postupy. Musíme sa zamyslieť nad tým, či digitálne produkty sú produkty alebo služby a či z toho potom vyplývajú rovnaké spotrebiteľské práva online aj offline. Rečnička prerušená. Ďakujem. A teraz má slovo pán eh, Raimond, ktorý eh, zastupuje svojho kolegu. Eh, Zo strany zelených, pokiaľ ide o ITRE, sa správa uberá správnym smerom, ale kladím si otázku, ako seriózne vnímame sami seba a tú správu so všetkou tou peknou retorikou, ktorá je tam obsiahnutá, ktorú je potrebné podporiť. Napríklad bod 22, tam sa uvádza, že sieťová neutralita aj dodržiavanie je dôležitým bodom na digitálnom vnútornom trhu. Hlasovať sa o tom bude o pár týždňov. Konkrétne pôjde o zrušenie sieťovej neutrality a to prejde aj týmto výborom. Čiže tu hovoríme, že sieťová neutralita je dôležitá, ale odstraňujeme ju, tak sa neberieme seriózne my e, sami. Takže pokiaľ ide o e, dátové objemy, a keď sa pozrieme na tarif Google alebo Amazonu a e, týchto poskytovateľov je možné použiť e, bezplatne a to e, znamená, že veľkí poskytovateľia, hlavne e, tí americkí teraz, takže majú samozrejme konkurenčnú výhodu a malé európske startupy sa už nechytia. Čiže keď v telekome v tomto balíku niečo príjmeme vytrá, potom v pláne, tak sú všetko iba pekné, pek, pekné slova, ale e, nič to nezaváži. A potom geoblocking a ďalšie témy, tuto chceme my e, nejakým spôsobom obhajovať. Naozaj si myslím, že e, táto správa nemá zmysel, hoci sa uberá správnym smerom. Rád by som nás vyzval k serióznosti, aby sme brali vážne sami seba, aj tú správu, aby naozaj došlo ku skutočným zmenám v tomto zmysle v opačnom prípade bohužiaľ nepostačia tie pekné slova, ktoré tam používame. Ďakujem pekne. A za EFD tu máme dvoch rečníkov. Pána Boreliho za výbor ITRA ako prvého. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakoval aj obom spravodajkyniam, pani Kalas a pani Gebhardt za odvedenú prácu a za naozaj komplexnú správu pojali to z veľmi pragmatického uhla, čo je fajn. Radi by sme to rozšírili väčším zameraním na budúcnosť. Sú tu tri body, na ktoré sa chceme zamerať. Poprvé, sme presvedčení o tom, že pri realizácii digitálneho vnútorného trhu musia byť v jadre našej pozornosti práve občania. Digitálne občianstvo to znamená aktívnu účasť či už ide o svet práce, politiku alebo sharing economy. Ďalej sa zameriavame aj na vzdelávanie, odbornú prípravu, na školenia. Sme si zajedno v tom, že je dôležité, aby sa digitálne zručnosti eh, nadobúdali. Eh, je to otázka trhu práce, sociálnej inklúzie a tak ďalej. To sú teda konkrétne malé kroky smerom k pokroku. A potom infraštruktúra, digitálna infraštruktúra je mimoriadne kľúčová, je to taký predpoklad ďalšieho rozvoja, potom prístup e, k internetu, e, k širokopásmovému aj pre tých chudobnejších a pre vidiecké oblasti, to musí byť, to musí byť našim cieľom. Potom zapojenie malých a stredných podnikov, to je tiež dôležitá vec a k tomuto predložím aj podmaňovacie návrhy. Digitálny jednotný trh sa nedá dosiahnuť tak, že podniky e, nás pritom nepodporia bez toho, bez ich podpory to nejde. Takže je naozaj dobrá príležitosť e, to, že tu máme spoločnú schôdzu dvoch výborov s cieľom pohnúť Európu vpred, dosiahnuť rast e, a tak ďalej. Čiže naozaj spojiť sily kompetencie výborov je naozaj dobrý nápad v tejto súvislosti a dúfam, že sa nám takto podarí dosiahnuť e, takú legislatívu, ktorá e, bude naozaj odpovedať potrebám. A teraz pán Sulu tiež za EFDD. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som sa poďakovala obom spravodajkyniam za odvedenú e, prácu a za ten vyvážený prístup, ktorý zvolili. Prosím, nezabúdajme, na význam tejto prvej spoločnej správy. Je to mm, iba začiatok, začiatok dlhej cesty a týmto naozaj definujeme, nastavujeme parametre aj do budúcna. A ide o to, že sa spoločnosť rýchlo rozvíja, digitálna dimenzia v minulosti bola nejakým prostriedkom, ale teraz to už naozaj životný štýl, má sociálnu zložku, no a naozaj je potrebné eh, hľadiť na to celosne, digitálne občianstvo a jeho rýchly vývoj, jeho jednotlivé piliere, ktoré je potrebné všetky rovnaké miere zohľadniť. Rovnosť, rovnoprávnosť, používateľia musia mať rovnaké práva a musia mať rovnaké právo prístupu, rovnaký prístup, pokiaľ ide o obsahy, tovary a služby. A geoblocking, geoblocking v súvislosti predstavuje e, veľký problém, je to skratka diskriminácia a potom zmluvy, ktoré je potrebné vnímať ako protekcionistický nástroj. Užívateľe by mali mať možnosť byť aktívni, ďalej by mali mať možnosť sa v plnej miere zapájať. Prístup k službám je preto na jednej strane veľmi dôležitý, na druhej strane ale aj nejaké e, správcovské štruktúry, e, také, ktoré upravujú e, tento prístup. Tieto štruktúry musia byť naozaj transparentné. Ďalej ide o tie rizika, ktoré pre občanov vystávajú Nesmie to vyzerať tak, e, že nakoniec používateľ stratí dôveru. Nie, musí tu byť reálna ochrana občanov. Občania naozaj musia cítiť bytosne, že sú chránení, aby mali dôveru a aby e, nezakapal potenciál e, týchto trhov. Mám na mysli napríklad takú prax, kedy sa informácie posúvajú medzi veľkými e, firmami, keď sa to vníma ako tovar, s ktorým sa obchoduje a s takýmto niečím je potrebné skoncovať. Čiže ochrana občanov naozaj z takého praktického hľadiska je potrebné nájsť riešenia, ktoré naozaj budú prístupné pre občana. Harmonizácia práva a tak ďalej. Takže možnosť účasti, rovnoprávnosť, e, dôvera, to sú tie piliere, na ktorých musí stať e, do budúcna digitálne občianstvo. Ďakujem pekne. A teraz pani Kapel za ENF, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, dovolte mi, aby som sa aj ja poďakovala obom spravodajkyniam. Stratégia digitálneho útorného trhu pre Európu je téma, ktorá je veľmi komplexná. Máme tu uh, 6 ďalších výborov, ktoré sa budú chcieť vyjadriť, takže naozaj e, veľmi veľká zodpovednosť a myslím si, že táto téma je v správnych rukách. Vy ste poukázali na tri body, ktoré sú v stratégii komisie, k tým ste sa viac e, venovali. Lepší prístup online, to sa spomínalo viackrát Spomínalo sa to viackrát skôr v negatívnom zmysle. 11,7 miliard eur uvádza komisia ako úspory pre európskeho spotrebiteľa, keby vnútorný trh lepšie fungoval a iba 7 malých a stredných podnikov zatiaľ pôsobí e, v online obchode, čiže naozaj je potrebné sa na to e, pozrieť z praktického hľadiska. Môžu všetky malé a stredné podniky byť online činné alebo nie. Potom digitálne siete a inovatívne služby, toto je veľmi dôležitý bod ale keď sa pozrieme na ochranu e, dátovej bezpečnosti, ochrany údajov, toto je veľmi dôležitý aspekt. A potom tu máme ešte legislatívnu oblasť e, dane z pridanej hodnoty, ďalej tu máme hospodárskú súťaž a právo v tejto oblasti, ochrana pred monopolmi, pred kartelmi a tak ďalej. Čiže toto sú oblasti, ktoré e, ktoré je potrebné zohľadniť v súvislosti s digitálom, je potrebné možno prepracovať, napríklad posilnenie e, dôvery spotrebiteľov, iba 22% spotrebiteľov v Európe dôveruje online poskytovateľom. Ja sa v pozmeňovacom roku zameriam hlavne na využívanie rastového potenciálu, aby sa tento využil čo najviac. Komisia odhaduje, že digitálny útorný trh môže e, spôsobiť o 415 miliárd eur e, vyšší e, nárast HDP. No a je potrebné zamerať sa na oblasti ako napríklad big data. Tomu sme dnes e, schválili e, správu e, cloud computing, internet veci, e-government. To sú všetko veci, ktoré je potrebné zlepšiť. Verejné obstarávanie 50 miliard ročne na úsporách, keď sa bude využívať digitál. Náš výbor sa tým zaoberal a naozaj sme veľmi prispeli k riešeniu tejto oblasti. Potom infraštruktúra, jej rozširovanie dôležitá oblasť, vychádzajúc z toho, že v Európe máme vytvoriť rast 34 miliárd e, do roku 2020 do širokého pásma, tak aby digitálna infraštruktúra bola vôbec mysliteľná, predstaviteľná, inovatívne štandardy, interoperabilita, normalizácia. Toto sú veci, ktoré sú veľmi dôležitou zložkou konkurenceschopnosti. A je potrebné pripraviť aj nové osnovy pre, odporník, pre odborníkov v oblasti digitalizácie a e, je potrebné, aby potom nasledoval aj e, sektor zamestnávania a e, školstvo. Ďakujem pekne, pani poslankyňa, vy ste povedali, že je to takmer 10 výborov, ktoré sa zaoberajú e, touto témou. E, myslím si, že takto reagujeme aj na e, tú novú štruktúru v komisii, pretože tam máme podpredsedu ANSIPA, ktorý vo svojej skupine združuje asi 9 komisárov, ktorí sa zaoberajú práve jednotným digitálnym trhom. Návštevníci, ktorí tu sú, tak je tu viacero takých eh, kôl, preto chcem uvítať aj týchto nových, toto nové kolo návštevníkov v Vitateľskom parlamente. Nachádzate sa na spoločnosti dvoch výborov, výboru pre vnútorný trh a spotrebiteľské práva a ešte je tu výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Poslancov máme dohromady asi 120 a tí teraz sedia v popredných radoch. A Zvyšok sály vyplňajú politickí poradcovia, asistenti, zastupcovia Európskej komisie, rady, takže diskutujú samozrejme členovia výborov, poslanci a hovoríme o veľmi dôležitej téme, o jednotnom digitálnom trhu. No a teraz by som odovzdal predsedanie výboru spolupredsedničke pani Ford, predsedničke výboru IMKO. Ďakujem pekne. Áno, tá vaša časť bola taká organizovaná, tá je tá moja, kde nevieme, kto vystúpi, to bude teraz chaos a ja budem musieť tento chaos riadiť, keďže každý bude chcieť vystúpiť. Dovolte mi povedať, koho mám na zozname rečníkov zatiaľ zapísaného. Prepačte, ak som niekoho vynechala, v takom prípade sa prosím prihláste, dobre? Takže. Schwab, Corazza-Bildt, Thun, Rozier, Steiler, Dalton, Shenalova, Rochefort, Mitzi, Moody, Yakonsari, Danti, Verheyen, Schaffhauser and Michel, Michael Boney, who is also the Libe rapporteur. Spravodajca za Libe ten posledný. Takže kto, koho som nevymenovala a chce byť na zozname rečníkov, je tu niekto taký? Prosím, dajte znamenie. Okay. One,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 and uh, who's the person in? Okay. We will start and I'm going to go try and go back Takže poďme na to. between members of different ja sa budem snažiť uh, nejako vyvážene postupovať, pokiaľ ide o členov jedného a druhého výboru, pokiaľ ide o členov rôznych skupín. Začala by som pánom Bonim, ktorý je spravodajcom LIBE, takže nech sa páči, pán Bonny, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať obom spravodajkynia. Myslím si, že odvedli obrovský kus práce. Máme tu dočinenia s naozaj kvalitnou správou. A ja dúfam, že tú vynikajúcu prácu budete odvádzať až do poslednej chvíle. Takže takto ďakujem, možno trochu už aj vopred. Vytvoriť podmienky pre harmonizáciu medzi sektormi, oblastiami. To je náš cieľ, ale týka sa to aj harmonizácie medzi členskými štátmi. Toto je kľúč tejto stratégie, kľúčový cieľ tejto stratégie je harmonizovať a mať jedno riešenie nahradiť 28 úprav jednou jedinou. O toto nám ide. To je prvá vec. Druhá vec, Technológie sa zrýchľujú, toto musíme zohľadniť. Samozrejme, že v tých oblastiach potrebná silná regulácia, ale inde je potrebné byť eh, flexibilnejší, mať iba určitý rámec, mať aj neregulatórne aktivity, lebo to bude lepšie pre digitálnu Európu a pre jej ďalší rozvoj. A tretí bod, ten súvisí s výborom LIBE. V tomto novom priestore, v tejto novej oblasti potrebujeme také riešenia, ktoré si naozaj vyslúžia dôveru, ktoré budú dôveryhodné. Vo výbore Libe sme začali pracovať a vo výbore bude aj diskusia. Myslíme si, že je dôležité držiavať legislatívu o ochrane údajov. Každá jedna iniciatíva v rámci digitálneho jednotného trhu, v rámci strategie e, musí držiavať pravidla ochrany údajov. A ochrana údajov musí ísť ruka v ruke s eh, rozpracovaním podnikateľských príležitostí, s rozvojom podnikov a s hospodárskym rozvojom. Takže taká rovnováha medzi ochranou údajov ako základným právom a podnikateľským rozvojom a hospodárskym rozvojom. Toto je jeden z hlavných cieľov, ktorý si stanovil výbor LIBE. Ďalej Internet má aj uh, také tienisté stránky. Výbor Libé sa bude zaoberať bojom s nelegálnym obsahom na internete a s počítačovou kriminalitou. Uh, je potrebné mať lepšie nástroje na zabezpečenie bezpečnosti. Potrebujeme harmonizovanú reakciu EÚ na mnohé oblasti, ktoré zatiaľ nie sú zabezpečené, nie sú bezpečné a musíme naďalej diskutovať o týchto témach, pokiaľ ide o zabezpečenie sieťových informácií a smernicu. Michael, prepačte, prosím, uzavrite to. Áno, áno, ešte posledný bod dátová ekonomika. Nechceme sa zamerať iba na ochranu údajov, ale musíme riešiť aj problém vlastníctva údajov, lebo je to naozaj dátová ekonomika, ktorá teraz začína jej éra a tešíme sa na spoluprácu sa ďalšími výbormi v tejto oblasti. Áno, dala som vám minútku naviac, lebo hovoríte v mene celého výboru, ale poprosím všetkých rečníkov, aby sa držali dvoch minút. A teraz Pilar del Castillo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak dovolíte, vystúpila by som po španielsky. V prvom rade sa chcem poďakovať obom spravodajkyniam. Naozaj nedostali jednoduchú úlohu. A dokument, ktorý predložili, je naozaj vynikajúcim východiskom pre ďalšiu diskusiu. Podľa môjho názoru je veľmi dôležité to, aby sme veci vnímali globálne Pozrieme sa na tú fragmentáciu, ktorá v oblasti digitálu v Európe existuje. Je naozaj potrebné, aby sme sa snažili tie hranice rúcať, a to aj medzi výbormi v parlamente, ktoré majú čo dočinenia s touto témou. Je naozaj potrebné pozrieť sa na veci spoločne a spoločne sa usilovať o to, prispieť v maximálnej možnej viere, miere a k vytvoreniu takých podmienok, ktorý sa bude môcť digitálny interný trh rozvíjať. Toto je podľa mňa naša povinnosť a o to sa musíme naozaj usilovať. Takže prosím, medzi inováciami hospodárskou súťažou a kompetenciami, rozvojom sietí novej generácie. Tam neexistuje žiaden rozpor medzi týmito, týmito oblastiami. Sú tu potrebné určité stimuly, veď sú tu infraštruktúry, ktoré sú životne dôležité. Takže toto je tá prvá hranica, ktorá musí padnúť. A potom digitálna transformácia. Potrebujeme v prípade rovnakých služieb podobné pravidlá Áno, došlo k veľkým zmenám, pokiaľ ide o poskytovateľov služieb, ale musíme naozaj postupovať nediskriminačne. Ak niekto poskytuje rovnakú službu, tak e, to musí byť vnímané rovnako, rovnako hodnotené. E, nie, neznamená to väčšiu regulácie. Nie, nevyhnutne. Ide o to, aby to bolo všade upravené rovnako. A tiež je dôležité, aby nedošlo k tomu, že niekto bude závislý od jedného jediného poskytovateľa. Ďakujem a teraz pani Štýler, nech sa páči. Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať obom spravodajkyniam. Je tam za historická chvíľa, keď e, takto spolupracujeme, je naozaj dôležité to, čo povedala Pilar, naozaj spolupracovať, aby vznikol skutočný jednotný digitálny trh. Zo pár vecí chcem povedať. E, prístupnosť, niekto hovoril o pokrytí širokým pásmom, rovnaké štandardy, interoperabilita. Toto všetko je kľúčové, aby to bolo úspešné. Nikto zatiaľ nehovoril o tých zručnostiach, o tom, že je potrebné ich vytvoriť tak, aby občania boli pripravení na budúcnosť, nie len dnes, ale aj do budúcna aby sme vytvorili naozaj e, integrálne osnovy tak, aby e, všetci mohli profitovať e, z príležitostí, ktoré internet, eh, ktorý digitál poskytuje. Čiže eh, aby eh, to nebolo len nejaké sledovanie hry, ale aby každý mohol byť hráčom za rovnakých podmienok. Takže Ďalšia dôležitá vec je naše nastavenie, nastavenie mysle tak, aby ľudia mohli dôverovať tejto digitálnej revolúcii. Zatiaľ je to iba vrchol ľadovca, s ktorým máme dočinenia. Tie výzvy potrebné naozaj spozorovať a reagovať na ne. Ak sa nám to podarí, tak sa nám ďalšie generácie istotne poďakujú. Takže ďakujem to, že som mala pani Bacinička možnosť vystúpiť. Ďakujem všetkým a dúfam, že to je začiatok dialogu, ktorý naozaj bude prebiehať lebo zatiaľ sme takí e, izolovaní v tých výboroch a bolo by dobre, keby sme tú izoláciu prekonali a takýmto spôsobom spolupracovali. Ďakujem pekne, teraz ešte pán Šváb. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ja som optimista, napriek tomu by som ale poukázal na dve veci, ktoré považujem za osobitne dôležité. Zjednocovanie e, rámcových podmienok, právnych podmienok, toto je téma, ktorou sa parlament zaoberá už roky a opakovane konštatujeme, že v konečnom sledku je veľmi zložité túto jednotnú úpravu One EU Rule, aké je to naozaj zložité digitálny vnútorný trh, ak sa nám to v tomto prípade nepodarí, tak e, tento trh fungovať nebude, ale myslím si, že tie prekážky, e, s ktorými budeme konfrontovaní, veď sa pozme 28 rôznych e, úprav, v každom štáte iná, myslím, že tie prekážky sú naozaj veľmi veľké a podarí sa to iba, ak budeme naozaj spoločne sa snažiť dosiahnuť potrebné väčšiny, aby naozaj jednotlivé pravidlá mohli existovať. Kolegyňa Kala poukázala na využívanie toho trhu Angličtina, mládež ju zvláda čoraz lepšie, či sa to zjednodušuje, ale myslím si, že jazyková bariéra ešte stále je veľmi dôležitá, pokiaľ ide o jednotlý, jednotný digitálny trh. A myslím, že to za rok či dva nepadne táto bariéra a to isté platie pre tú e, daň z pridanej hodno, hodnoty, lebo malé a stredné podniky e, stále poukazujú na tú nadmernú byrokraciu a toto im situáciu mimoriadne stiažuje. Potom diskriminácia vo forme geoblockingu, Áno, k tomu ešte iste prebehne mnoho diskusí a pre mňa dôležité je to, aby diskriminácia bola možná iba v prípade, ak budú dané právne dôvody, ktoré budú vznikať medzi rôznymi členskými štátmi a ja predpokladám, že ešte množstvo takýchto existuje. Čiže aj tu je pred nami ešte obrovský kus práce, ale dúfam, že sa nám to nakoniec podarí. Ďakujem pekne. So I'm going to take one more speaker from the socialist group. Jeden rečník za S a D a potom za ECR ALDE. Takže pani Sehnalová ako prvá, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Keďže máme tlmočenie e, z češtiny, tak e, túto príležitosť využijem a budem hovoriť po česky. Pani predsednička, ďakujem za slovo. Dovolte, aby som sa podakovala obom spravodajkyniam za prácu odvedenú na tejto správe. E, naozaj je to oblasť veľmi široká. Dovolte mi povedať zo pár vecí keď sa bavíme o princípoch, na ktorých má stať vnútorný trh, či už digitálny alebo offline, prosím, nevynechávajme princíp dôvery a férovosti, spravodlivosti. Dôvera tá podľa mňa súvisí s vymahateľnosťou pravidiel, s pravomocami dozorných orgánov a s ich spoluprácou a samozrejme ide aj o dostatočné kapacity a preto považujem revíziu nariadenia o ochrane spotrebiteľa za kľúčovú a túto už komisia avizovala. Online obchodovanie, s tým súvisí online doručovanie zásielok, pretože transparentnosť a otázka ceny v cezhraničnom doručovaní, toto je vec veľmi dôležitá. Komisia to vníma za vnímam ako zásadné, ale ešte sú tu aj ďalšie veci, kvalita, pokiaľ ide o vrátenie tovaru, potom dĺžka dodania a tak ďalej. Toto všetko vytvára určitý obraz u spotrebiteľov alebo firiem, či sa vôbec púšťa do tejto oblasti alebo nie. A teraz férovosť, heslo geoblocking, mnohí kolegovia to tu spomínali a teším sa, že mm, mnohí to vnímame ako závažný problém, ktorým je potrebné sa zaoberať, teda že nie iba, nejde iba o cenovú diskrimináciu, ale ide o otázku prístupu k tovarom a službám vo všeobecnosti. Ďakujem. Všetci, ktorí ste na zozname rečníkov, dostanete túto príležitosť. Nebojte sa, prosím. Dan Dolcen, potom Robert Raš, pán Šafar, lebo pokiaľ viem, musí odísť. Kto ešte potrebuje odísť skôr? Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcel poďakovať e, obom spravodajcom za e, veľmi dobrý počiatočný materiál. Musíme si uvedomiť, že už sme e, v období digitálnej revolúcie a to môže narušiť všetko. Ale čo je najdôležitejšie, poskytne jednotlivcom, spotrebiteľom a podnikateľom ďalšie možnosti. A musíme to vnímať pozitívne. V digitálnom prostredí je veľmi dôležité dôverovať a musíme dôverovať aj používateľom. To vidíme podľa spoločného hospodárstva hospodárstva, ktoré dokáže mm, mm, posilniť hospodárstvu a dať dohromady dopyt a ponuku. To je obrovský prínos hospodárskeho hľadiska ďalej. Spotrebitelia a pracujúci e, nepotrebujú e, existujúcu legislatívu, aby e, podnikali alebo využívali služby. Musíme si to uvedomiť. Pokiaľ ide o konkrétne záležitosti tohto návrhu v otázke geoblockingu, myslím si, že to podporuje pirátske aktivity, najmä pokiaľ ide o diela, ktoré sú e, e, k dispozícii e, v iných členských štátov. Napríklad francúzsky filmy v Španielsko. Podľa mňa to je veľmi dôležité a mali by sme sa uberať práve týmto smerom. Pokiaľ ide o cezhraničnú elektronickú, e, e, elektronickú obchod, nepotrebujeme e, viac legislatívy. Domnievam sa, že príslušné nástroje posilnia dôveru v digitálne obchodovanie. Nepotrebujeme osobitnú legislatívu. A odvetvia musia sa prispôsobiť k novým podmienkam, predovšetkým zásielková služba, aby E, to zabezpečovalo aj v telekomunikácii, potrebujeme väčšiu spoluprácu, ale nie podporujeme návrh harmonizovať e, spektrum. A posledná poznámka. Myslím si, že treba e, bojovať proti protekcionizmu. Nechceme sa izolovať od celého sveta E, predchádzajúci rečník povedal, že 55% e, e, obsahov pochádza zo Spojených štátov. Je to tým, že ponúkajú to, čo chcú spotrebiteľe a to je dobré. A musíme si položiť otázku, prečo to neponúkame my. A napokon netreba si všímať trh 550 miliónov, ale 3 miliárd ľudí, ktorí sú globálne prepojení s tým, aby technológie im nebrábili pristupovať k našim alebo cudzím službám. Toto musíme mať na zreteli. Ďakujem. Robert Ross. Ďakujem Evelyn, ďakujem Kaja za vynikajúcu správu. My teraz vstupujeme do revolúcie, zásadnej revolúcie, priemyselnej revolúcie, ktorá zmení všetko spôsob produkcie, spotreby aj spôsob života. Musíme sa pozerať ďaleko do budúcnosti a táto správa sa má takisto pozerať ďaleko do budúcnosti, pretože teraz ide aj o život našich vnukov, ako bude vyzerať a Európa musí sledovať zblízka túto revolúciu, má tu zásadnú úlohu, nesmie zaostávať e, a ísť v stopách USA a Ázie. E, má e, konať samostatne so, svojo, so svojimi silami a svojimi hodnotami a preto si myslím, že potrebujeme skutočnú E, európsku digitálnu e, ekonomiku, potrebujeme aj digitálnych gigantov, aj malé a stredné podniky a musíme ich podporovať aj z Európskeho fondu pre strategické investície. Dôvera v digitálny svet je dôležitá, to vieme všetci. Výbor pre kultúru a zamestnanosť musí nad týmto v prvom rade premyšľať a my tu v IMCO sa pozeráme na malé a stredné podniky. Deficit e, v digitálnych e, kompetenciách je e, najväčšou nevýhodou, ktoré majú malé a stredné podniky, pretože digitálna revolúcia postupuje rýchlejšie ako nadobúdanie nových digitálnych zručností v, na úrovni malých a stredných podnikov. Digitálna revolúcia otvára nové možnosti v ekonomike zdieľania. Je to veľký potenciál, ale pozor, môže to znamenať zlepšenie, ale aj zhoršenie. Potrebujeme na to právny rámec, sociálny rámec a rámec ochrany spotrebiteľa. Ekonomika zdieľania to môže byť výmena medzi jednotlivcami na neformálnej úrovni, ale môže to byť aj e, systém, ktorý bude z nášho života robiť tovar, tak povediac, a nebude tam existovať žiadna reálna ochrana. Takže buďme pozorní pri realizácii e, tejto správy. Ďakujem a teraz pán Schaffhauser kolegyne, kolegovia, ďakujem. Technológie nie sú neutrálne. Technológie tvarujú svet, rozširujú myšlienky, jednotné myšlienky dnes do veľkej miery. Technológia je formou moci aj vedomostí. Chceme, aby nám vládol e, Google alebo GAFA alebo Facebook e, v spoločenskom živote alebo Amazon pri nakupovaní alebo si chceme zachovať určitú autonómiu vo formovaní našej budúcnosti. Mám tri otázky k tejto správe. Poprvé, prehnaná konkurencia neuľahčuje investície do infraštruktúry. Toto je e, jedna správa francúzského parlamentu, ktorá hovorí, ale je to takisto aj skúsenosť, ktorá. E, ktorú počujem od ľudí, ktorí investujú do týchto infraštruktúr, pretože potom často práve piráti profitujú z nízkych cien a ničia trhy v dlhodobom výhľade. A pirátov nechceme. Takže prehnaná konkurencia tu musíme odstraniť. Ďalšia vec, nekalá konkurencia USA sa e, chránia pred veľkými spoločnosťami, ktoré manipulujú s informáciami. E, čo robí Európa, aby sa chránila tak ako USA? A tretia otázka. Tejto otázke určite neuniknete na národnej úrovni, pretože je to veľký problém. Je to veľký problém bezpečnosti, e, ochrany, obrany štátu a ochrany e, údajov a vy nemôžete sa vyhnúť tejto národnej dimenzie. Ak ju tu nezapracujete do správy, tak, tak nedosiahnete nič. Ďakujem. Okay, I'm just going to run through the... Takže e, na, budem vy, e, vyvolať e, v poradí vy, členov výborov ITER a potom medzi jednotlivými politickými skupinami. Takže aby som vás upozornila. And then Moody, and then Karatsabilt, Dante, Thun, Jakonsari, Chostanescu, and then getting me in great trouble because it's the vice chairman of the parliament, Ildiko Galpelch a obávam sa, že ste prišli neskôr a teda budete na konci tohto zoznamu, ale určite vás vyvolám. Ak ešte niekto chce sa prihlásiť, nech sa páči. E, takže poslankyňa Sander. Es, ospravedlňujem sa, e, trošku som sa zmilila. Thank you. got it, and then. Merci, Madame la Présidente. J'ai un problème de, de micro. Eh, pani predsednička, ja mám problém s mikrofónom. Prepačte. Takisto by som sa chcela poďakovať spolu s pravodajkyniam. Ďakujem za správu hovor, povedalo sa tu viacero vecí. Digitalizácia dnes je naozaj veľká výzva pre celú Európsku úniu a myslím si, že je potrebné ju regulovať, ale musíme ju mať e, možnosť regulovať spoločne všetkých 28 štátov. Chcem sa vrátiť ešte k tej otázke platform, platformiem a k tomu, e, že sú zle regulované. Dnes si uvedomujeme, že malé a stredné podniky nemajú žiadnu vyjednávaciu kapacitu, nemajú vyjednávaciu moc e, voči platformám, napríklad prístup k e, referencovaniu. Takisto nie je možné kontrolovať diskriminačné podniky, e, podmienky, pokiaľ ide o referencovanie. A mám teda dva návrhy. Poprvé, zaviesť rýchly postup E, riešenia, upravovania tých e, rozdielov. Dnes tie postupy sú veľmi dlhé, trvajú veľmi dlho, napríklad v prípade Google. Takže systém by mohol byť oveľa rýchlejší, môžeme sa inšpirovať tým, čo sa deje v, telekom- v telekomunikačnom sektore napríklad. No a druhý návrh, vytvorenie ratingovej agentúry, ktorá by hodnotila platformy ktorá by hodnotila napríklad neutralitu platformiem a e, technicky by to sledovala. Čiže mohla by to byť nejaká súkromná ratingová agentúra, ktorá by e, nám dávala nejaké vodítko a mohli by sa na ňu spoliehať e, podniky aj spotrebitelia. Pani Moody, nech sa páči. Ďakujem ešte raz spolu s provodajkyniam za túto prácu. Je, tu, je to vynikajúci štart, e, na základe ktorého teraz môžeme pracovať. Veľmi sa tu zdôrazňujú spotrebitelia, ja to chápem, avšak digitálny jednotný trh to je oveľa e, väčší rozmer, je tam veľmi dôležitý prvok business to business a to by sme mali v tej správe uznať a napísať. Ďalšia vec, infraštruktúra tam sa hovorí o umožnení súkromných investícií do infraštruktúry, ale takisto by sme mali napísať, že tu aj verejné peniaze zohrávajú svoju úlohu na národnej úrovni, ale aj e, na regionálnej úrovni, na úrovni miest. Napríklad rozširovanie prístupu k Wi-Fi, jednoducho základná infraštruktúra, ktorú v súčasnosti musíme budovať, to by tam malo byť tiež uvedené. No a po tretie, Eh, občania sú na tom konci príjimateľa. Eh, takže napríklad eh, zamestnanosť a pracovné miesta mali by sme sa pozrieť na um, osoby, ktoré pracujú ako SZČO a pln- zamestnanosť na plný úvezok, ako by mohli spolupracovať aj odbory, napríklad a pracovníci na tom, aby sa vytvoril nejaký dobrý model zamestnávania ako výsledok tohto procesu, aby nevznikla priepasť medzi tými, ktorí majú prístup k dobrým možnostiam zamestnať sa a k bezpečným pracovným miestam a e, medzi tými, ktorí toto nemajú. No a potom celoživotné vzdelávanie tak aby ľudia neboli vo veku 21 alebo 18 rokov zabetonovaní niekde, e, aby neboli nútení sa zamestnať len tam e, v sektore, ktorý vyštudovali ale aby počas celého života boli integrovateľní. Ďakujem. Anna Maria Kratzfeld. Uh, Anna Maria Kratzfeld. Ďakujem. Ja by som sa chcela pripojiť k tým, ktorí poďakovali spravodajcom za vynikajúci návrh správy, ktorý máme pred sebou, ktorá hovorí o veľkých výzvach oblasti jednotného digitálneho trhu. Keďže ide o rámcovú správu, chcela by som začať niektorými kľúčovými bodmi. Poprvé, internet má byť e, voľný, otvorený a globálny. Všetky pokusy hovoriť o európskom klaude, digitálnej suverenite by jednoducho e, nemali byť na programe dňa, pretože nebudeme schopní dobehnúť zvyšok sveta tým, že ho budeme vytesňovať. Je potrebné vytvárať rovnaké podmienky v Európe, odstraňovať prekážky, e, odburávať fragmentáciu a hovoriť o pravidlách. E, po druhé, digitálna revolúcia je o mnoho rýchlejšia a o mnoho silnejšia, ako si to uvedomujeme, deje sa teraz a my nie sme, tak povediac, e, v tom šoférskom sedadle je to otázka technológií, ino, inovácií a podnikania a nie, polit, nie sú to politici, ktorí sú za volantom. A je najlepšie, čo môžeme urobiť, je, aby sme jednoducho veciam nebránili. My by sme mali veci uľahčovať a umožňovať. Zároveň sme tu ako regulátori. A nemali by sme hovoriť o prílišnom protekcionizme. Ja budem kolegovať, citovať kolego Filipa Žována. A... Musíme umlčať e, národné e, záujmy, pretože toto je vlastne najväčšie ohrozenie digitálneho jednotného trhu v Európe. A ešte konkrétnejšie je potrebné zabezpečiť právnu istotu. To je práve naša úloha politikov. A ja som spokojná s nedávnym rozhodnutím Európskeho súdneho dvora, tzv. rozhodnutie o bezpečnom prístave. A čakáme na komisiu, aby prijala rozhodnutie, čo sa bude diať s týmto tokom dát. A je potrebné, aby boli prijaté predpisy, ktoré sú priateľskejšie voči vnútornému trhu. Pokiaľ ide o elektronický obchod, opäť je potrebné otvoriť trh pre dodávky balíkov v Európe. Je potrebné um, zabezpečiť o mnoho otvorenejšie univerzálne poštové služby, než je tomu teraz. A takisto v určitom štádiu bude potrebné pozrieť sa na zjednodušenie systému DPH. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem, Nikle Danty. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som poďakovať obom spravodajkyniam za správu, ktorú pripravili v prvom rade si veľmi cením taký ten prierezový prístup a myslím si, že ten sa veľmi dobre odráža aj na našich stretnutiach. A máme tu e, plenárnu miestnosť, v ktorej sú prítomní členovia oboch výborov vo veľkom počte. Samozrejme môžu mať rôzne návrhy, ale je veľmi dobré, že sa spoločne pozerajú na otázku digitálneho trhu. Digitálna revolúcia sa dotkla životov nás všetkých, aj keď si to neuvedomujeme. A myslím si, že toto je jedna z ciest, ktorá nám pomôže na, v snahe o hospodárske oživenie v Európe. Je to oblasť, ktorá vytvára rôzne príležitosti pre začínajúce podniky, tzv. startupy. Ako to uviedli členovia výboru IMCO, skutočnosť, že digitálna ekonomika je ekonomikou online, je ekonomikou bez hraníc a to je veľmi dôležité pre budovanie jednotného trhu. Tri stručné poznámky Jedna z veľmi dôležitých oblastí e, sa bude týkať digitalizovanej administratívy alebo verejnej správy, čím sa odbúra byrokracia a ušetrí množstvo prostriedkov. Samozrejme potrebujeme mať pre tieto veci bezpečné prostredie. Je potrebné, aby sme zabezpečili e, dôveru užívateľov v tento systém, dôveru spotrebiteľov. Oni musia mať pocit, že ich údaje sú bezpečné a že aktivity, ktoré realizujú online, sú tiež bezpečné. Samozrejme potom je tu podnikateľský sektor, e, v ktorom je digitálny svet už realitou a postupne mení tvár ekonomiky, ako sme ju vnímali. Doposiaľ Európska komisia podľa nás musí zohrávať veľmi dôležitú úlohu a Európsky parlament k nej hodlá hodnotne prispieť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Musím pripustiť, že e, to stretnutie, ktoré sa konalo pred týmto stretnutím, na mňa robilo veľké dojem. Išlo o stretnutie malých a stredných podnikov a obchod online a ja súhlasím s väčšinou, nie so všetkým, tým č- toho, čo povedali um, kolegovia, um, a do veľkej miery, myslím si, sa zhodneme. Ja sa sústredím práve na oblasť online obchodu. Musím pripustiť, že to stretnutie malých a stredných podnikov, uh, ktoré hovorili o otázke obchodovania online, ma trošku deprimovalo. Prečo? Pretože už niekoľko rokov, snad 7 rokov hovoríme o tých istých veciach. Ja si pamätám prvé fórum o jednotnom trhu, ktoré sa tu konalo v tejto miestnosti v roku 2005 alebo 2009, neviem. A možno, že niektorí z vás si pamätáte, taký ten um, krátky film a tam boli otázky kladené ľuďom, ktorí obchodujú online a pýtali sa ich, aké sú vaše najväčšie problémy. A ja si tam pamätám Rakušanku, ktorá e, vyrába olej e, a nebola schopná predávať tento olej cez hranicu do Nemecka alebo do Talianska e, vzhľadom na zásielkové služby alebo ich nedostatky, respektíve náklady. Niektorí ľudia sa stiažovali na rôzne režimy DPH a bariéry, ktoré rozličnosti v režimoch DPH predstavujú a my počúvame a to ma naozaj zaráža, viac menej rovnaké argumenty, viac menej to, že ľudia majú rovnaké problémy, ako ich mali pred 7-8 rokmi. Teraz pracujeme na správe z našej vlastnej iniciatívy, ale ja som presvedčená, že táto správa a skutočnosť, že sa sústredujeme na jednotný digitálny trh, e, bude mať e, za dôsledok konkrétne opatrenia. Akčný plán o donákových službách, ceny, označovanie, vysledovateľnosť a tak ďalej. Potrebujeme jasný cieľ, potrebujeme časový harmonogram, potrebujeme mena osob, ktoré sú zodpovedné. A e, ja dúfam, že sa posunieme dopredu vďaka tomu, že bude mať akčný plán s jasnými cieľmi. E, napríklad e, aj postup toho, čo je potrebné urobiť, aby sme zrušili 28 rôznych DPH režimov. A jednoducho situácia je príliš regulovaná týmito rôznymi 28 režimami DPH. Potrebujeme jeden jediný. Ďakujem. Malin Metce. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne spravodajcom, spravodajkyniam, ktoré odviedli vynikajúcu prácu a otvorili nám priestor pre ďalšiu diskusie. Tri krátke body, aby som nezdržiavala. Ochrana a zabezpečovanie záujmov spotrebiteľa v Európe je to najdôležitejšie. Je potrebné mať spotrebiteľa e, na mysli prvorade a jeho dôveru, pretože potom sa Celá myšlienka digitálnej éry minie svojim účinkom. Ako inak môžeme túto vec ďalej rozvíjať? Ako môžeme príjmať ďalšie kroky, ak nemáme istotu, že spotrebitelia tomu, v tom majú dôveru? E, vítam takisto e, rozhodnutie Európskeho súdneho dvoru, dvora, nedávne rozhodnutie súdneho dvora o tzv. bezpečnom prístave údajov. Budúce opatrenia musia zaručovať vysokú úroveň ochrany dát a musia byť e, úplne špecifické vzhľadom na účel, na ktorý budú slúžiť. Druhý, druhá oblasť sa týka telekomunikačného balíka. Počas e, trialogu sme ako INKO museli činiť e, mnohé kompromisy a netreba na to zabúdať. Komisia sa zaviazala k tomu, že bude revidovať balík Eh, smerníc o univerzálnej službe. Eh, toto je tiež dôležitá oblasť, pretože súvisí s právami užívateľov a mala by byť riešená koherentne na základe plnohodnotnej konzultácie a riadného zhodnotenia regulačného rámca pre elektronické komunikácie, plná revízia univerzálnych služieb, teda smernice o univerzálnych službách je mimoriadne dôležitá. A posledná bod, nemo, posledný bod, nemôžeme hovoriť o digitalizácii um, bez toho, aby sme si neuvedomili dôsledky pre spotrebiteľa a užívateľa. Takže toľko moje tri hlavné body. Ďakujem. Chcela by som vás len informovať, že potreba revidovať smernicu o univerzálnych službách a správach spotrebiteľa. Táto potreba bola niečo, čo som nastolila ja na stretnutí s kolegom Buzekom minulý týždeň, kedy sme sa stretli so zástupcami komisie a hovorili sme o programe práce komisie na budúci týždeň. A my sme komisii pripomenuli dôležitosť revízie tohto legislatívneho balíka. Kolega Sári? Kolegyňa Sári. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Toto je naozaj veľmi zaujímavé a zaznel tu hlas, že by sme mali byť trošku taký pokornejší pred digitálnou érou a takisto hlasí, že Európa nie je v tej vedúcej pozícii, nie je tým ťahúňom digitálnej revolúcie. A je to pravda. Myslím si, že bude na prospech všetkým, ak pripustíme, že ide o nové územie, o tak povediac dobrodružstvo, ktoré v sebe skrýva množstvo neznámych. A preto bude veľmi dôležité, aby komisia realizovala štúdiu, ktorá bude posudzovať širší dopad digitalizácie na európsku spoločnosť a občanov. Toto bude naozaj veľmi dôležité No a potom by sme sa mali zamerať na niektoré kľúčové slova ako participácia, inklúzia, plnohodnotný a rovnocenný prístup. Je potrebné venovať zvláštnu pozornosť potrebám a rôznym požiadavkám osobám, ktoré patria k zraniteľným skupinám populácie. Hovorím tu o osobách s postihnutím a takisto aj o staršej generácii, ktorá prispela k našej prosperite počas svojho života. A teraz je táto skupina vystavená riziku, že bude vylúčená z tohto procesu a bola by to katastrofa. Niektorí už spomenuli výraz dôvera a opatrenia zamerané na budovanie dôvery. Toto je naozaj veľmi dôležité. My testujeme autá z hľadiska eh, technickej bezpečnosti, a mali by sme e, zvážiť možnosti testovania algoritmov alebo e, integrácie softverových aplikácií, tak aby sme sa vyhli fatálnym chybám alebo neželateľným dôsledkom. Som si istá, že Európska únia by mala stať v popredí tejto otázky bezpečnosti. Ďakujem, pán Trasnovský. Merci, madame la présidente. Pani predsednička, ďakujem. Rozvoj komunikačných prostriedkov a e, urýchlenie tohto procesu si vyžaduje prispôsobenie aj podnikov a takisto e, inštitúcie tu zohrávajú e, kľúčovú úlohu, pretože môžu uľahčiť situáciu malých a stredných podnikov a môžu vrátiť hospodársky rast a na tomto sa asi všetci zhodujeme. Avšak odporúčania správy a návrh e, komisie vo mne vyvolávajú pochybnosti. E, táto vec je dôležitá pre budúcnosť Európy. Európa nemôže zaostávať, to už dnes e, je veľmi dramatické nútená integrácia jednotného trhu, to je politika, ktorá ide proti ekonomickým záujmom um, celej EÚ. Federalizácia vedie napríklad k deregularizácii trhov s kapitálom a s trhmi a centralizuje sa tu bohatstvo v rukách tých, ktorí sú už teraz príliš bohatí. A toto ohrozuje uh, bezpečnosť e, malých a stredných podnikov, ktoré sú už teraz veľmi krehké a takisto to ohrozuje individuálne služby. Pochybujem o tom, že Francúzom prospeje deregulácia služieb alebo big data. Mám viaceré otázky. Vy hovoríte o infraštruktúre, vybavení, ale nikdy nehovoríte o nákladoch. Vo Francúzsku veľa e, regiónov je ešte tzv. bielých, ešte nemajú 3G internet a vy už, e, vy už žiadate internet 5G. A e, čo hovorí ocek 6? E, ten sa zaoberá rôznymi národnými prístupmi. A potom tu máte e, abstraktný pojem aktívneho spotrebiteľa. Nič to neznamená pre každodenný život francúzských podnikov. My chceme chrániť spotrebiteľa, my chceme efektívne služby, ktoré budú prístupné a takisto chceme logistickú spoluprácu, ale nechceme, aby federalistické záujmy prevažovali nad národnými záujmami, i keď sú podopreté nejakými finančnými záujmami. Pán Žuvan, nemôžeme um, vykoreňovať a odstraňovať uh, systematicky národné záujmy. Teda naša skupina Európa pre slobodu národov predloží E, pozmeňovacie návrhy v prospech národných záujmov a takisto budeme predkladať návrhy k ochrane osobných spotrebiteľov a k ochrane, pardon, k ochrane osobných uh, údajov. Títo rečníci, ktorých som uh, vymenovala, sú poslední rečníci. Nech sa páči. Eh, Ďakujem. V prvom rade sa chcem ospravedlniť eh, za to, že som prišla neskôr. Musela som eh, byť na inom stretnutí, ale mm, som rada, že sa mi podarilo stihnúť prísť aj sem. Chcem vyjadriť môj optimizmus, avšak okrem tohto pozitívneho aspektu musím pripustiť, že tu existuje množstvo prekážok a jednoducho, ak neprekonáme tieto bariéry a prekážky, tak ťažko môžeme hovoriť o úspechu. My sme o týchto veciach diskutovali už pomerne dlho a pomerne dlho dúfame, že sa nám podarí dospieť do digitálneho veku, ale musíme si uvedomiť, že to až tak jednoduché nie je. Keď sa pozrieme na situáciu v Spojených štátoch, a v tejto oblasti je v Európe konkurenceschopných len 66 z 500 podnikov, teda 66 v Európe v porovnaní s 500 Spojenými štátmi. Je potrebné stanoviť si úlohy, pretože je tu množstvo práce, ktoré pred nami stojí z hľadiska prípravy legislatívy a je samozrejme dôležité, aby sme pomohli spravodajcom zlepšeniami tejto správe, ktoré by sa mali uberať smerom k odstraňovaniu prekážok. Na druhej strane je potrebné, aby sme hovorili o príjmaní opatrení tak pre spotrebiteľov, ako aj pre podniky, ktoré zatiaľ nie sú v pozícii, že by boli konkurencie schopné tomto sektore je potrebné hovoriť o zabezpečení dôvery spotrebiteľa tým, že budeme garantovať bezpečnosť a v tejto oblasti máme čo doháňať. Myslím si, že táto správa môže byť veľmi dobrým príspevkom v celom procese. Ja som začala môj príspevok tým, že som povedal, že som optimistka a myslím si, že toto je veľmi dobrý odrazový mostík pre ďalšiu prácu. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade si myslím, že máme naozaj veľmi dobrú bázu, na ktorej môžeme ďalej diskutovať. Hovorím o tejto správe. Z, mojej, z môjho pohľadu sú tu také tri hlavné body, o ktorých by som chcel v krátkosti pohovoriť. Prvá vec, v digitálnej ekonomike nie je príležitosť byť číslom 2. A my ehm, si vždy môžeme vybrať byť číslom 1 A ak sa chceme hrať na to, že budeme Európu chrániť tým, že budeme odstavovať ostatných, vytesňovať ostatných, tak stratíme schopnosť. My, ak chceme byť v poprade týchto snách, musíme byť otvorení, globálne otvorení. A toto má samozrejme e, dôsledky pre diskusie o toku dát a všeobecnosti o globálnej konkurencii. Druhá otázka. Ak chceme byť vedúcou silou, musíme akceptovať zmeny, ktoré digitalizácia za sebou prinesie. Musíme mať otvorené mysle voči novým podnikateľským modelom, ktoré vystanú z digitálneho vývoja. Týka sa to výskumu a vývoja eh, a podobne. Mali by sme sa pozrieť na tieto veci ako na eh, faktory, ktoré transformujú našu ekonomiku a posilnia našu schopnosť. A posledný bod. Od internet e, a digitálne technológie sú na svete už tretie desaťročie a toto je zhruba obdobie, v ktorom technológie skáču alebo sa rozvíjajú ďalej skokovým spôsobom a na toto musíme byť e, pripravení. A ak chceme byť v tej vedúcej pozícii, tak musíme byť tými, ktorí majú tie najlepšie technické podmienky a predpoklady a jedna z hlavných úloh, ktorá pred nami stojí, je zabezpečiť, aby my v Európe sme boli vo vedúcej pozícii v oblasti mobilného internetu, mobilných služieb, mobilného podnikania a všetkých týchto vecí, ktoré s tým súvisia. A Ale toto je vec, o ktorej sa môžeme rozhodnúť sami. Môžeme si povedať, OK, nech je vo vedúcej pozície Ázia alebo Amerika alebo Európa. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem spravodajkyniam a želám vám veľa úspechov. Ja to e, pozorujem tak od boku, ale snažím sa zúčastňovať čo najviac my máme e, vynikajúceho predsedu, komisára, podpredsedu komisára Ansipa, ktorý má veľa úspechov v tejto oblasti. Zmodernizoval Estónsko, stali sa vedúcou e, elektronickou krajinou, tak povediac mali už aj elektronické voľby e, v Estónsku. Mali by sme ho naozaj počúvať, pretože on je v tomto naša nádej. V takejto revolúcii potrebujeme vždy vlajkonosiča, niekoho, kto e, to pretlačí túto tému a dosiahne rozhodujúci úspech. A on je práve táto osoba, ktorá toto by dokázala. Keby sme teraz volili populistické riešenia, to by nám poskytlo iba eh, krátkodobé výhody. Keď zakažeme Uber napríklad, um, tak ako Francúzsko, to, to nám nepomôže. My by sme predsa nemohli nič um, dosiahnuť ani po, potrestaním amerických spoločností, keby sme zakázali Google. To nepomôže. Predsa aj akcionári Google eh, sú z veľkej eh, časti Európania. Je to svetový podnik, nie iba americký. A preto sa musíme zjednotiť a musíme prijať e, vážne rozhodnutia. Obrácajme sa na expertov, nech nám dajú vyvážené stanoviska, odborné stanoviska. A dajme mladým ľuďom skutočnú šancu e, v ich živote. Ďakujem a teraz e, Renate Soler. Ďakujem. Iba niekoľko sekúnd, pani predsednička. Na záver chcem dodať niekoľko úvah. Takisto gratulujem spoluspravodajkyniam, ktoré položili dobré základy e, pre dobrú prácu. Takisto e, ďakujem za dobrú diskusiu, kde zazneli rôzne odlišné názory. Tie ukazujú, že v podstate sme len na začiatku. Ja nechcem vyzerať ako E, populista, nechcem vyzerať ani e, ako osoba, ktorá by si myslela, že v digitálnej e, globalizovanej ekonomike máme brániť iné fóra, ale za 70 miliard teraz Dell kúpila ďalšie podniky a je to veľký počítačový podnik majú obrovské skladovacie kapacity na veľké dáta, majú servery na cloud a podobne. A v Nemecku neexistujú žiadne podniky, ktoré by boli konkurencieschopné v, tej, v oblasti tejto superpočítačovej techniky. E, práve naopak, u nás takéto podniky miznú a nie sú neexistujú také, ktoré by e, takéto zariadenia ponúkali. Um, Nokia sa zmýlila v minulosti. Máme tu veľký deficit v oblasti IKT v Európe. My sme premeškali a vlastne prehrali tú veľkú bitku podnikov e, v oblasti IKT a teraz prehrávame aj e, ten boj v oblasti internetových platform. A my teraz prechádzame od otvoreného internetu k systému uzavretých e, platformiem. A e, na týmto by sme sa mali ešte zamyslieť. Máme ešte 4 minúty, ktoré budú e, tlmočené a potom musia tlmočníci odísť. A za tých, počas týchto 4 minút sa bude snažiť Európska komisia reagovať na všetko, čo tu za pán de riaditeľ pre digitálnu ekonomiku a koordináciu z príslušného generálneho riaditeľstva sa teraz vyjadrí. Nech sa páči. Ďakujem. E, budem hovoriť rýchlejšie, teda aby sme to stihli, ale poviem menej, než som si pôvodne pripravil. E, vítame túto správu. Podporujeme priority, ktoré sú tam uvedené, takisto úroveň ambícií aj konkrétne opatrenia a chceme e, konkrétnu implementáciu. Čiže ak správa bude prijatá v januári, tak e, budeme schopní ju do veľkej miery zohľadniť aj, ak teda bude prijatá rýchlo. A z vyjadrení poslancov som si vydedukoval, že sa zhodujú e, v tom, že najväčší problém tohto digitálneho trhu je fragmentácia minimálna harmonizácia, to bol prístup, ktorý sme uplatňovali za posledné roky a napriek tomu ešte stále máme 28 odlišných systémov regulovania. Pán Šváb to napríklad hovoril, ak ste mali podnik, startup a chcete rásť, tak musíte štartovať 28 krát. Takisto ako spotrebiteľ nikdy neviete, či e, spotrebiteľské právo iného členského štátu vás bude primerane chrániť. A toto oslabuje dôveru na tomto trhu. No a takisto som počul veľa dobrých princípov, ktoré zdôrazňovali poslanci, ten holistický e, prístup. Teraz nemáme pred sebou jedálny lístok, z ktorého si môžeme Eh, vyberať. Nie, my tu musíme riešiť všetko naraz. Eh, musíme dodržiavať princíp lepšej eh, legislatívy. Čaká nás veľmi veľa konzultácií. Z konzultácií dostaneme veľa dobrých návrhov. Naše návrhy musia byť technologicky neutrálne, pretože technológia sa mení. Musíme byť proinovatívni. Musíme dobre vyriešiť hospodárskú súťaž a musíme si uvedomiť, že tu nie sme sami, sme súčasťou širšej ekonomiky, sme prepojení s ostatnými, čiže musíme to vnímať v globálnom kontexte. Toto sú všetko princípy, e, ktoré poslanci dnes zdôrazňovali a komisia to môže len podporiť jeden poslanec, ktorý už odišiel, povedal, že komisia stanovuje ciele členským štátom, ale to nie je pravda. E, my im nič nenariadujeme, nič nediktujeme, my iba meriame. E, my meriame iba pokrok. My určite nediktujeme žiadne ciele, napríklad počet e, nakupujúcich na internete. Teraz elektronický obchod. Na rozdiel od obdobia pred 25 rokmi, kedy sme tvorili e, fyzicky jednotný trh, tak dnes máme aj digitálne bariéry. Geoblocking napríklad. A my musíme um, odstrániť dôvody geoblockingu. Elektronický obchod zabezpečuje slobodnú spotrebu a e, primerané nástroje na riešenie neprimeraného geoblockingu. Zatiaľ Nevidíme vo vašej správe žiaden odkaz na toto. Pokiaľ ide o siete, áno, e, trh musí urobiť svoju prácu, ale členské štáty veľmi dobre zdôraznili úlohu verejných peňazí alebo napríklad aj štrukturálnych fondov. Priemysel 4.0, to je veľmi dôležité, je potrebné tu urobiť veľa verejných investícií. V oblasti internetu veci a, a veľkých dát musíme byť lídrom a musíme vytvoriť právnu istotu, pokiaľ ide o údaje, ochranu údajov a prenositeľnosť údajov. Posledná vec, zručnosti. Bez e, lepšie vyškolených a vzdelaných ľudí nedosiahneme tieto naše ciele. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán de Graf. A spravodajkyne, chcete sa ešte vyjadriť stručne? Budeme mať niektoré kambíny, ale